Burada ma... E ora Fenike, Fenike sen. Schôdzu, ktorá bola prerušená 10. maja 2012, e, týmto opäť otváram. Zápisnica a schválené texty schôdzi z 9. a 10. mája 2012 sú k dispozícii. Sú voči tomu nejaké pripomienky? Nie. Takže týmto je zápisnica schválená. Pani Bebre de Brun mi e, ohlasila svoju rezignáciu na e, mandát poslankyne Európskeho parlamentu z účinkov 3. maja 2012 v súlade s článkom 4 odseku 3 ehm, rokovacieho poriadku parlamentu sa týmto konštatuje uvoľnenie mandátu. Príslušné rumunské orgány ma informovali, že od 18. maja 2012 bude nahradená pani Rovana Plump, pani Minodorov Klivety. Srdečne vítam novú kolegyňu a pripomínam, že v mysle článku 3 odsek 2 rokovacieho poriadku každý poslanec a poslankyňa má plné právomoci zúčastňovať sa na schôdzach, pokiaľ nebudú e, až do času, kým nebudú preverené vlastne všetky právomoci. E, čiže táto nová poslankyňa e, písomne prehlásila, že nevykonáva žiadny úrad, ktorý by bol v konflikte s, alebo nezlučiteľný s mandátom v Európskom parlamente.